Good morning, um, everybody. Som v Bulharskom. Dobré ráno. Prosím, každý, kto ešte stojí, prosím, uh, usaďte sa. Thank you. Good morning, um, everybody. As you all know, Ďakujem, dobré ráno všetkým. Ako viete, najprv máme spoločné zasadnutie IMCO INTA a chcem vás informovať, že máme dva body na programe na um, tomto spoločnom zasadnutí najprv správa o spise a potom e, e, správa o poľnohospodárských tovaroch. Ak nemáte žiadne pripomienky, tak vidím, že je prijatý tento program a tiež zápisnica z tejto schôdze bude sprístupnená elektronicky a bude sa považovať za technicky schválenú, ak žiadni poslanci tohto spoločného výboru neprenesú žiadne námietky do jedného týždňa od elektronického zverejnenia. Ako ste si všimli, e, táto schôdza je vysielaná, je to aj e-schôdza, teraz je tu najprv správa o rokovaniach. Chcem vás informovať, že druhá schôdza trialógu s provizornou medziinstitucionálnou dohodou, ktorá bola dosiahnutá a e, toto sa konalo v Strasburgu 12. decembra. Chcem dať slovo dvom spravodajcom, ak chcú vystúpiť. E, takže najprv pani Moska. Pani Moska tu nie je. Dan Dalton, chcete slovo? Ďakujem, pani predsednička, budem hovoriť veľmi rýchlo. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým e, spravodajcom aj personálu za ich e, podporu, aj e, Alisi ako spoluspravodajkyni. Je ťažké, keď máte dva výbory, aj v tomto prípade to bolo dosť náročné, ale nakoniec sme sa dopracovali ku koncu a tiež rakúskému predsedníctvu treba poďakovať za ich efektívnu prácu na tejto téme a po tejto dohode e, treba ešte vykonať veľa práce, aby sa naplnila na národnej úrovni a v komisii. A e, uvidíme, ako to bude postupovať. A to hlasovanie je prvý krok e, v tomto postupe. Ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili. E- Ďakujem a teraz môžeme postúpiť k hlasovaniu. A je to jedno spoločné hlasovanie. urobíme to elektronicky hneď teraz. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Bolo to prijaté jasnou väčšinou 46 za, 3 proti a jeden sa zdržal, takže blahoželáme spravodajcom. A to znamená, že týmto môžeme uzatvoriť toto spoločné zasadnutie. Ďakujem pekne kolegom z INTA.